Eh, drahí kolegovia, včera eh, večer bolo Tunisko opäť cieľom teroristických útokov eh, priamo v hlavnom meste. 14 členov prezidentskej ochranky prišlo pritom o život. Náš